Dear colleagues, we're going to begin on time because we Vážení kolegovia, začneme na čas, pretože máme na pláne hlasovanie, takže sa prosím usadte. Bod 1, schválenie programu. Dokumenty, na ktorých sme sa e, zhodli e, právna pomoc pre podozrivých alebo obvinených bez e, slobody a taktiež e, európsky zatýkač, tu Denis de Jong. E, tento bod teda pôjde e, pred bodom 3, ak nik nenamieta, tak túto zmenu považujeme za schválenú. Potom jazykový režim nie je úplný. Ak sú všetci pripravení, Faktická pripomienka. Chcem oznámiť, že som si zabudla hlasovaciu kartu v pléne a ja, hovorí niekto iný, nevieme presne kto. Chcem to urýchliť, kolegovia, ak by sa to dalo, pretože potom bude ešte čo robiť pred hlasovaním v pléne, e, takže sa usadím. Dvaja nemajú hlasovacie karty, budeme to teda zohľadňovať. Nie je čas ich ísť e, brať. Ešte niekto iný nemá hlasovací, e, hlasovaciu kartu, ak áno, dajte vedieť. Zdá sa, že nie. Takže dvaja za SAD bez budú e, hlasovať s vyhnutím ruky. Ešte čakám, kým sa poslední kolegovia usadia. Dúfam, že to bude čo najrychlejšie. Okay. please. Everyone seated. Uh, Ak už všetci sedia na svojich miestach. I don't want anyone to have an injury by running, so just, just please take your seats. Nechcem, aby sa niekto zranil, uh, takže sa nemusíte ponáhľať, ale predsa len sa usadte. Okay, everyone is seated. Ak už teda všetci sedia. Axel, prosím aj ty sa usaď. Mario, ty máš, dúfam, hlasovaciu kartu? V poriadku? Všetci, všetci sú pripravení? A ja musím hlasovať s vyhrnutím e, ruky, čiže traja bez karty. Ešte niekto? We take the vote. Okay, let's go. Uh, legal aid for suspects. Čiže právna pomoc pre podozrivých, obvinených, uh, spravodajca De Jong. A hlasujeme o dokumente, na ktorom sme sa zhodli medzi e, vyjednávaní. Ak sa spravodajca nechce vyjadriť, tak budeme hlasovať. 1. oktobra sa o tom bude hlasovať v plene, ale faktická pripomienka. Nie, takže hlasujeme. Just, just raise your hand. Dvihnite uh, ruku, tí, ktorí nemáte hlasovaciu kartu. E, e- Jeden riadny člen EPP naviac. Okay, and now the vote is closed. Hlasovanie teraz uzatváram schválené, 44 za, 1 proti, nik sa nezdržal hlasovania, blahoželám e, spravodajcovi. Takže 1. oktobra sa o tom bude hlasovať v pléne. Chcel by niekto niečo povedať? Yes or no, Mr. De Jong, do you wish to say something? Pán De Jong, chcete, chcete niečo povedať? Ďakujem. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, pretože uplynulé mesiace e, boli dosť intenzívne. Zrýchlilo sa to počas holandského predsedníctva v porovnaní s, so začiatkom e, so zač- počiatočnou verziou e, sa nám predsa len nepada- nepodarilo všetko zapracovať, napríklad prístup k právnikovi, ale nemáme čas, aby som uvedol všetko to, čo sa nám podarilo. Ale je to predsa len balík, s ktorým môžeme byť spolo, spokojní. Všetkým sa ešte raz chcem teda poďakovať za spoluprácu. Ďakujem pekne De Jong. Teraz uh, bod 3. Stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúce sa bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany. Spravodajkyňa Sylvie Guillaume Ide o to hlasovať o začatí medziinštitúcii vyjednávaní a vytvorení e, vyjednávacieho týmu. E, ide o spoločný európsky zoznam takýchto bezpečných krajín. Vyjednalo sa niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov a vedzte, že návrhy 35, 38, 108, 109, 119 boli stiahnuté. A taktiež mi bolo povedané, že návrh 103 bol stiahnutý. Chce sa vyjadriť spravodajkyňa? <clears throat> Zdá sa, že nie. Takže ideme hlasovať. Návrh 30. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. U EPP o jedného naviac. Opäť Hlasovanie uzatváram. Stále o jedného naviac u EPP. Niekto musí vyťahnuť hlasovaciu kartu. Teraz hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 31, ale zdá sa, že to tak nebude. Takže kompromis 1, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 76. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 5. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 77. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 9. Eh, od AFETu. Hlasujte. Pardon. Takže kompromisný návrh 2. Hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 9 od AFETu. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 3. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 4. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromisný návrh 5. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 6, kompromisný. Prosím, hlasujte. <clears throat> Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromisný návrh 7. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromisný návrh 8. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Sto 103, tento návrh bol stiahnutý, takže 104, stále môžete hlasovať. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Kompromisný návrh 9 v dvoch častiach. Prvá časť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť. Hlasovanie uzatváram. Kompromisný návrh 10, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. 110. Pri kompromise 10 e, neboli, nebolo jasné zloženie alebo výsledok hlasovania. <clears throat> Takže 110. Ešte stále môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 11. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 114. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 115. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 116. <clears throat> prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 12. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 120. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 121. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 122. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 13. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 14. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie, návr- ustanovenia, návrh 1. Uzatváram hlasovanie schválené. Návrh 2 a 36 identické, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 40. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 15. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 45. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 16. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 51. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 52. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrhy 5, 57, 58 a 1. Prosím, hlasujte. Úvodné ustanovenie 5a. Končím hlasovanie. Uzatváram, pardon, hlasovanie. Schválené. Návrh 1 z AFETu. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 17. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 2 od AFETu. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 68. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. Návrh 71, prosím, hlasujte. Zamietnuté. Kompromisný návrh 18, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 19. Prosím, hlasujte. Už sme na poslednej strane hlasovacieho zoznamu. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz o pozmenenom návrhu. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené 36 za, 10 proti. Traja sa zdržali hlasovania. Blahoželám. Teraz začatie medzi inštitucionálnych eh, vyjednávaní a musí byť absolútna väčšina členov tohto výberu. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené 43 e, za, 6 proti, nech sa nezdržal hlasovania. Blahoželám spravodajcovi. Teraz mám e, zoznam toho vyjednávacieho týmu pred sebou, ak by to niekto chcel si prečítať. Chcela by povedať niečo spravodajkyne? Iba sa vám chcem poďakovať za dnešné hlasovanie a e, teší ma, že sme tak kvalitne diskutovali o tejto správe. Všetkým teda ešte raz ďakujem. Ďakujem Silvi hovorí predseda. Teraz bod 6 zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti aj v kontexte revízie mechanizmu pozastávania. Spravodajca pán Diaz de Mera. Schválenie návrhu správy a taktiež e, je to výsledok medzi inštitúciálnych vyjednávaní. Takže sa obraciam na spravodajcu. Chcel by niečo povedať pred hlasovaním? Alebo môžeme priamo začať hlasovať? Takže hlasujeme. four. Sorry, we should have gone to point four. Eh, mali sme ešte prebrať bod 4. Ak eh, dovolíte, kolegovia, po predsa len v mojom úvode hm, už ostaneme pri bode 6 až potom teda bod 4. Súhlasíte? Takže predsa len správa Diaz de Mera. Nevadí vám to? Potom teda bod 4. Ak to niekomu vadí, môžeme sa vrátiť k bodu 4, ale radšej by som ustal pri bode 6. Ospravedlňujem sa za to. Takže správa Diaz de Mera. Začíname. Kompromisná časť A. Mechanizmus. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromisná časť B. Delegované akty. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 23. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 27. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. zamietnuté. Návrh 28, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 30, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Tiež zamietnuté. Návrh 45. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 46. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 51. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 60. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. teraz pozmenený dokument. Menovite, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené 42 za, 9 proti, jedno zdržanie sa hlasovania. Teraz e, rozhodnutie o začatí vyjednávania, o zložení vyjednávacieho týmu. Treba absolútnu väčšinu e, členov tohto výboru. Prosím, hlasujte. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. Schválené. 42 za, 9 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Blahoželám spravodajcovi, pánovi Diaz Demerovi. My... Teraz, milí kolegovia, s eh, mojím ešte raz ospravedlnením sa vrátime k bodu číslo 4. A smerom k definitívnu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH. Spravodajca mm, je pán Juan Fernando López Aguilar. Ešte raz sa ospravedlňujem, malo to ísť ako prvé. V poriadku. Ide o schválené návrh stanoviska. Ak spravodajca nechce prehovoriť, môžeme prejsť alebo pristúpiť priamo k hlasovaniu. Dobre. E, čiže návrh číslo 9, ak všetci sú pripravení. Číslo 9, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Eh, ohľadom osmičky. V poriadku, kolegovia, kompromis 3. Práve sme dokončili dvojku. Prepačte, takže hlasovali sme o deviatke, teraz budeme hlasovať o osmičke, ospravedlňujem sa, čiže deviatka prešla, otváram hlasovanie o osmičke. 8. Končím hlasovanie. Schválený. Teraz kompromis 2. Otváram hlasovanie. Sme na kompromise číslo 2. Hlasujeme o kompromise číslo 2. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh číslo 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh 2, úvodné ustanovenie A, návrh 2, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis je 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. A záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Blahoželáme spravodajcovi. 13. júla sa bude hlasovať ve Ekone. You, Ďakujem kolegovia, to je koniec eh, hlasovania. Máme tu ešte jeden bod na programe. Eh, kolegovia, ak odchádzate, prosím, potichu, máme ešte jeden bod. Bod číslo 7. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017. Všetky oddiely. Spravodajkyňa je Monika Makovej. Prosím, odchádzajte potichu. Ďakujem. Všetkým prajem eh, príjemnú dovolenku, ale ešte máme jeden bod. Eh, ide o návrh úvodného ustanovenia. Mm, pani Makovej nám teraz predstaví jej návrh stanoviska eh, na rozpočet na rok 2017. Tí, ktorí chcete zostať, prosím, Termín pozmeňujúcich návrhov pre pani Mákové je 22. august a preto máme tento bod na programe. Teraz prepačte pani Mákovej. Kolegovia, odchádzajte potichu. Čiže máme túto správu teraz kvôli tomuto termínu a pani Makovej nám predstaví svoj návrh. Colleagues, um, if you could have some quiet so Mrs. McAvey can... Poprosím o ticho, hovorí pán predseda. Ďakujem. Pani Makové, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne najdôležitejšie body eh, rozpočtu Um, európskej únie na rok 2017 sú tieto veľmi dôležité, aby sme poskytli nevinutné zdroje, aby sme chránili vonkajšie hranice Európskej únie, aby sme posilnili bezpečnosť, poskytli členským krajinám možnosti na prijatie ľudí, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Po druhé, potrebujeme solidaritu uh, v prípade potreb, ako aj zachovanie európskej demokracie. Pani Makovej, hovorí pán predseda, môžete prosím chvíľku počkať, nemáme anglické tlmočenie. Ale veď hovorím anglicky, hovorí pani Makovej. Ak je to tak v poriadku. Pán predseda hovorí, že nemá tlmočenie. Áno, prepačte, hovorí pán predseda. Prepačte, pani Makové, nech sa páči, pokračujte. Takže pokračujem. Ďakujem. Čiže, e, ako som hovorila, toto stanovisko e, líbe na, rok, na rozpočet e, na, na dôležité, aby komisia e, sa zaviazala, že poskytne potrebné zdroje na ochranu vonkajších hraníc, aby posunula bezpečnosť a aby poskytla členským krajinám podporu pre prijatie ľudí, ktorí to potrebujú, potrebujú medzinárodnú ochranu. Potrebujeme solidaritu s tými, ktorí skutočne ju potrebujú ako zachovanie európskych demokratických hodnôt, eh, keď sú tu teroristické hrozby, intolerancia a, a keď sa teda um, ohrozuje európska tolerancia. Po druhé, Viedosť finančný rámec musí poskytnúť e, silnejšiu, ochra- silnejšiu reakciu na súčasnú krízu, tam, kde je to potrebné e, pre rok 2017. Tiež potrebujeme zjednodušenie finančných nariadení a postupov tejto oblasti rozpočtu vrátanie okruhu 4 vonkajšia činnosť, kde sa znížil počet platie, pretože tieto procesy sú komplikované. Pre efektívnosť sa to musí zjednodušiť vzhľadom na to, že zároveň mm, musíme e, dozerať aj na vynakladané prostriedky bod číslo 3, Azylové migračné centrum a fond 1,6 e, miliardy eur a e, fond pre národnú bezpečnosť 0,7 miliardy eur, ako aj celkové financovanie 3 miliardy eur pre vytvorenie Európskej poraničnej agentúry spoločného azylového európskeho systému. Je tiež dôležité, aby sme mali nástroj, ktorý poskytne e, naliehavú pomoc a humanitárnu pomoc v rámci Európskej únie. E, tiež podporujem navýšenie rozpočtu pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti pre agentúry, ktoré riešia migráciu a bezpečnosť. E, uznávam toto a je rovnako dôležité aj objasniť a zdôvodniť dramatický náraz, ako napríklad rozpočet Juriza kde je navýšenie o 92 e, Vieme, že tieto prostriedky sú e, hlavne použité na systém entry-exit, e, ale potrebujeme jasnejšie informácie a vysvetlenie o jednotlivých detailoch, ktoré sa týkajú týchto platieb. E, prostriedky sa musia vynakladať podľa priorít, musíme skontrolovať, čo je k dispozícii v jednotlivých rozpočtových riadkoch, kde je, či je potrebné menej, ako sa súčasne naplánovali, ale, naplánovalo, ale potom by sme mali žiadať, po nové, e, žiadať nové zdroje. Tiež, a to už je na záver, potrebujeme e, sa prispôsobiť novej ére v Európe a podporiť snahu únie o zachovanie identity a rešpektovanie jej hodnot. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Žiadal niekto o slovo? Nikto? Pán Depri a potom pani Spinelli. Pán, pán Depri, máte slovo. Uh, pán predseda, Vážení kolegovia, chcel som urobiť len niekoľko úvah v tomto štádiu takého technického charakteru. Ja si myslím, že pokiaľ ide o VFR, málo hovoríme o období 2017-2020 a sústredujeme sa len na rok 2017, ale VFR nie je len rok 2017, logicky je to teda obdobie od roku 2017 do 2020, takže ja si myslím, že texte by mali byť aj pozmeňovacie e, návrhy, e, kde by hovorili o tom referenčnom období. V prvom odseku veľmi dobre vidíme bezpečnostnú dimenziu v rámci e, priorít migračnej politiky a toho, ako riadiť migračné toky, tak ja e, k tomuto predložím pozmeňovací návrh. Pokiaľ ide o agentúry, súhlasím s tým, že treba si položiť e, otázku, prečo sú navýšené finančné prostriedky jednu z agentúr, ale E, samozrejme, boli navýšené, navýšené, navýšený počet e, misií aj financie. To je strategický e, bod pre budúcnosť riadenia politiky príjmu utečencov. Takáto je situácia a poznámky, ktoré ja som chcel urobiť. Ďakujem, že rád, Barbara. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za návrh e, stanoviska aj za jej prezentáciu. Ja si myslím, že v mnohých bodoch e, môžeme tento text vylepšiť, e, vychádzajúc e, z práce kolegov Libe z minulých rokov som vypracovala pozmeňovacie návrhy, aby som zdôraznila niektoré konkrétne body vo všetkých budúcich návrhoch rozpočtov oddelenie nákladov pre posilnenie nákladov na vyhostenie a viacej e, na náklady na legálne imigráciu a tiež lepšie financovanie integrácie. Po druhé, vytvorenie Európskeho fondu pre operácie e, hraničnej stráže aby sme mali financie pre operácie vo viacerých členských štátoch, hlavne v tých členských štátoch, ktoré sú najviac vystavené migračným tokom. Po tretie, e, špecifické fondy, aby čelili takým fenoménom, ktoré sú čím ďalej tým alarmujúce, ako je narast antisemitizmu, islamofóbie, e, afrofóbie, ako aj anticiganizmu v členských štátoch a boli by potrebné aj fondy pre e, fondy e, humanitárneho rozvoja v tretich krajinách a tieto by nemali byť podmienené kapacitou či voľou partnerských štátov spolupracovať pri kontrole utečencov prostredníctvom readmisných dohôd. Zároveň si myslím, že projekty, ktoré by mohli porušovať základné práva migrantov v Európe alebo žiadateľov o azyl, alebo ktoré by mohli legitimizovať diktátorské režimy, tak tieto by sme nemali podporovať. Poukážem tiež na potrebu na národnej úrovni aj európskej zabezpečiť mechanizmy pre transparentnosť a kontrolu, ako aj zodpovednosť pri využívaní fondov. Podľa mňa je potrebné, aby sme mali mechanizmy monitoringu a hodnotenia nielen ex post, ale aj počas realizácie, aby sme objektívne vyhodnotili, či EÚ dosahuje svoje ciele. A podľa mňa by sa tiež mali zadefinovať kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, aby sme merali účinnosť fondov EÚ a dosiahnutie ich cieľov. Správy a dokumenty súvisiace s takýmito fondami by podľa mňa mali byť verejne Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo, takže pán Pony, nech sa páči. Ďakujem pekne. Len jedna poznámka, ktorá sa týka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy. Vidím, že budeme tu mať dodatočné zdroje pre európsku databázu nových drog, to znamená nové psychoaktívne látky, ktoré sú vážnym problémom a máme čoraz viacej takýchto látok, ktoré treba analyzovať. Na druhej strane máme úbytok v pracovných silách a Myslím si, že to musíme zvážiť, pretože keď hovoríme o rozpočte na rok 2017 až 2020, tak tu plánujeme vyčleniť na túto agentúru novú úlohu v systému včasného varovania a rizikovej analýzy nového balíka psychoaktívnych látok a pre mňa je jasné, že tento finančný plán na obdobie 2017 až 2020 sa musí zmeniť, aby sa sem zapracovala táto nová úloha a e, je potrebné vytvoriť alebo vyčleniť nové zdroje. Čiže mám e, k tomu niekoľko návrhov a pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem, pán Bony. Monika? Milí kolegovia, veľmi pán predseda, len krátka pripomienka. E, a síce pravodajkyňou by som poprosila, aby sa po tom, čo sme mali dlhé vypočutia v rámci ISIS 3, aká forma koordinácia bude medzi členskými krajinami, hlavne v oblasti zneužívania detí, a ISST nám povedalo, že veľká časť prečinov e, jednoducho kvôli nedostatku personálu sa nedá koordinovať a toto je skutočne, ako sa ukázala, vážna vec. Takže spravodajkne by som poprosila, aby sa ešte raz spojila s ISIS-3, aby sa tieto problémy vyriešili, pretože eventuálne by to mohlo byť e, s dôsledkom aj pre rozpočet. Táto téma si vyžaduje objasnenie, či je tu nejaká požiadavka, alebo či sa môže nejakým spôsobom na ňu e, reagovať. Ide o deti, a babetka ide o deti utečencov, ktoré sú predávané a tie sú zneužívané na tieto strašné účely. Ešte raz som sa teda chcela spýtať, či e, sa to dá nejaký objasniť, e, či sa tieto veci dajú ošetriť. Neviem, či ste to zachytili, túto otázku. Ak e, pani Makovej, ak chcete reagovať. A hovorila som o tom včera na planárke, je tu asi 10 tisíc detí, Eh, utečencov, ktoré boli ukradnuté, ktoré zmizli? Nie? Klod eh, to videl, že ste nemali eh, sluchatka. Máme, mali sme viachodinové vypočutie o sexuálnom zneužívaní dní detí a tam nám ISIS-3 povedalo, že je to z dôvodu nedostatku zamestnancov, ktorí nedokážu E, toto pokryť. Aj veľmi vážne zločiny, je tu nedostatok koordinácie, e, čiže musia veľký, veľa tých prípadov len vypustiť a bolo by dobre preveriť, či v tejto súvislosti tam sú aj deti učetencov, ktorí nie sú chránené, nemajú žiaden doprovod, nemajú žiadne pasy e, a, a tak ďalej. Čiže chcela by som ťa poprosiť, aby si sa spojila s Isistri, či teda je možné, je to veľmi vážna vec, veľmi jasne sa vyjadrili, či by sa toto dalo pokryť a takéto zločiny chceme celkom jednoznačne e, potlačiť a odstraniť. E, určite úplne s tým súhlasím a tiež e, nespomenula som to explicitne, tento nedostatok, e, ale ide o prostriedky pre naliehavé situácie. Očakávam vaše pozmenujúce návrhy, e, ktoré sú v prioritou, prioritné z pohľadu LIBE. A, a potom veľmi rada sa Veľmi rada to prediskutujem s kolegami, ktorí takéto návrhy predložia. Ďakujem pekne za vaše príspevky. Ďakujem. Tyris, e, máte ešte niečo struč, stručne? Veľmi stručná otázka. Práve som došla pred pretože som bola v predsedníctve delegácie pre Mexiko, ale chcela by som podporiť eh, kolegyňu Holmajer a tiež by som chcela pať pani Makovej, že mnohí z nás sme boli v Grécku. Prednedávnom som eh, navštívila štyri utečenecké tábory, hlavne tam, kde sú nespredzávaní maloletí a niektorý z týchto táborov je naozaj vo veľmi zložitých podmienkách a všetko, čo som videla, ako žijú utečenci a čo moju pozornosť najviac pritiahlo, tak to sú práve títo nesprevádzaní maloletí. Oni sú na tom najhoršie. Sú v akejsi, e, sú v takom báku. Sú maloletí, ktorí sú tam zo svojej rodiny, tí sú v tých otvorenejších táboroch, ale tí 15, 16, 17 roční, sú ako keby uzavretí, no nie sú v zadržiavacích táboroch, ale prakticky to tak vyzerá, nemôžu odtiaľ odchádzať. Tak e, ak by sa dalo pouvažovať aj v rozpočte nejaká situácia, aby sa ich podmienky vylepšili a aby sme zabranili tomu, aby títo mladí ľudia sa nedostali do rúk obchodníkom s ľudskými bytostiami. Takže podporujem Moniku Holmajer. Ďakujem pekne a kolegovia, kolegom, ktorí prispeli k tejto diskusii. E, sa spoja s pani Makovej, termín je 22. august a eh, Líbe to schváli 31. augusta, rozpočet sa schváli v septembri. Chcete niečo dodať? Nech sa páči. Áno, ďakujem Monike a Tereze boli také presvedčivé, že aj ja predložím takéto návrhy. Na to je tu výbor, o toto presne ide v rozprave. Tomas je to k tejto veci alebo k nejaké k bodu rôzne? Chcem hovoriť o rozpočte. Mm, je Monika, mal som dôležitý prejav v pléne o Bahrane a ľudských právach. A viete, že keď je niečo naliehavé, tak sa jednoducho musím zúčastniť. Čiže rozpočet 2017. Z hľadiska výboru LIBE musíme dať viac peňazí na externé e, kontroly hraníc a bezpečnosť je pre mňa kľúčová. 3 miliardy eur pre pohraničnú a pobrežnú stráž. To je veľmi dobrý príklad toho, ako sa chceme na tom zúčastniť. A potom z hľadiska EPP chceme ešte viac peňazí v, na, roky 2000, na rok 2020 a taktiež flexibilnejšie nástroje. Ak sa pozriete na fond eh, flexibility 1,7 miliardy eur, v roku 2016 sme zareagovali veľmi dobre na krízu, krízu utečencov v Európe. Ale nemáme viac peňazí. Musíme ehm, mať viac peňazí na 3 a 4. Na tieto oblasti to je dôležité. A ďalšia vec. EPP má tri priority. Terorizmus, radikalizácia, extrémizmus a potom nové drogy a taktiež boj proti novým syntetickým drogám. Takže podporovať práve agentúry, ktoré sa na toto zameriavajú. Pán Bony o tom dosť e, rozsiahlo hovoril. E, keď ste tu ešte neboli, aj asistentka pani Makovej pritakávala. Takže prosím, naformulujte tieto pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Už nie je veľa času, ale rád som si vás vypočul. Ďakujem všetkým, aj ostatným zamestnancom, ktorí tu ostali až do konca. Bodov sem teraz, bod rôzne. A ďalšia schôdza 11. júla. Tí, ktorí tu budú budúci týždeň, tých, ktorých neuvidím, e, želám pekné leto, ale verím, že väčšinu uvidím pondelok 11.3. E, Dovidenia.